Učíme, ako rozličné fondy môžu lepšie spolupracovať v budúcnosti. Ďakujem, pán komisár. Takže to bola správa pani Westfal, o tej budeme hlasovať zajtra na poludnie a môžeme začať, naš, teda prejsť na náš posledný bod, e, správa pána Sejmona, pravidla v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Náš spravodajca má slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, eh, eh, verejné služby predstavujú základný atribút nášho, ekonomického modelu. Musíme si uvedomiť, že sú dôležité len, len pre, nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť pri, eh, pri, pri prepracovaní pravidiel v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Museli sme riešiť nasledovné otázky, ako majú vyzerať eh, predpoklady, aby na jednej strane bola dosiahnutá čo najvyššia úroveň týchto služieb a na druhej strane, aby bol zabezpečený univerzálny prístup všetkým vrstvám obyvateľstva školstva. Pri koncipovaní tejto reformy a chceme dosiahnuť kvalitné služby, to sa opiera o, o vlastne to zabezpečenie tých poskytovateľov týchto služieb v rámci existujúceho právneho rámca a na druhej strane musia byť pravidlá čo najprimeranejšie z hľadiska univerzálnosti, aby vedeli podporiť tie špecifické atributy jednotlivých služieb a tým, aby prispeli k zníženiu administratívnej záťaže. Reforma pravidiel v oblasti štátnej pomoci e, môže byť úspešná len vtedy, ak sa zohľadnia špecifika služieb všeobecného hospodárskeho princípu a zohľadní sa princíp subsidiarity. Aby bol e, zabezpečená primeraná úroveň právnej istoty, musí byť vytýčený e, dostatočný e, právny rámec. V podstate by to bol článok 14 Lisabonskej zmluvy, ale v Európskom parlamente sa názor na túto skutočnosť veľmi líšia a líšia sa už roky. Napriek tomu sa podarilo v tejto sprave dosiahnuť kompromis schodný pre všetkých zaangažovaných čo sa týka vyrovnávacích eh, pladie pre tých poskytovateľov, je jednoducho na, prí, eh, na príliš vysokej úrovni. No a jednoducho eh, treba zohľadniť aj tie potreby, ktoré sú na úrovni drobných poskytovateľov. Takisto treba zrušiť notifikačnú povinnosť smerom na komisiu a to skutočne by poviedlo e, k takej prvej lastovičke zmiernenia administratívnej záťaže. Jednoducho, ak sa treba zohľadniť tú skutočnosť, že sa dajú do súladu e, vlastne tie, e, tie úhrady za poskytované služby. Musí to byť viac zosúladené. My navrhujeme pravidla de minimis, to znamená všeobecnú výnimku z týchto pravidiel pre čisto lokálne e, služby a služby sociálneho charakteru, to sa nám zdá byť kľúčový pilier. Vieme, že sociálne služby zohrávajú špeciálnu úlohu a preto je nevyhnutné ich jasne definovať a chrániť tento ich atribút. Okrem toho, tento e, e, návrh správy zohľadňuje požiadavku kom, kom, komisie týkajúce sa efektívnosti e, poskytovania takýchto služieb. To jednoducho bude nevyhnutná požiadavka, ktoré tieto služby budú musieť splňať a chcú byť preplácané. Zdá sa nám že e, e, úlohou komisie je skutočne kontrolovať tú úroveň a rozsah e, tých sum, ktoré sú preplácané, ale, jed, ale tá práca aktívna a konkrétna a sledovanie diania je na úrovni e, lokálnej. Musím pochváliť e, e, veľkú spoluprácu medzi jednotlivými výbormi. Chcem sa poďakovať aj, aj tieňovým spravodajcom. Musím povedať, že našou spoločnou snahou v rámci spolupráce bolo dosiahnuť dobrý výsledok. Verím, že zajtra pri hlasovaní v plene sa nám spoločne podarí vyslať silný signál Európskeho parlamentu v prospech eh, udržateľných a rozumných rámcových eh, požiadaviek. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Simon. Teraz, kým začneme v rámci rečníkov, je to pán Mesáraž. Ďakujem Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o služby všeobecného záujmu, tu sa to nesmie obmedzovať. Všetci občania k nim musia mať rovnaký prístup, nezávisle na ich príjmoch. Je dôležité, aby táto služba bola spoplatnená, aby teda e, pro, pros, prispievala občanom. Všetky členské krajiny musia rešpektovať eh, tieto princípy a je potrebné zaručiť možnosť voľby pre miestne regionálne orgány, aby sa zorganizovali a financovali všetky tieto služby. Štátna pomoc musí podporovať miestnych podnikateľov a miestne hospodárstvo. Musí to prispievať k vytváraniu pracovných miest. Je potrebné zlepšiť infraštruktúru, zvlášť v regiónoch, kde sú veľké nedostatky. Musíme zabezpečiť k dobrú kvalitu služieb, efektívne využívanie zdrojov za prístupné ceny pre všetkých občanov a je tiež potrebné e, vytvoriť primerané pracovné podmienky. Ďakujem, pane Campos. Eh, Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, táto správa eh, pána Simona je veľmi vyvážená zaoberá sa službami všeobecného hospodárskeho zájmu v kontexte európskeho princípu presadzovania územnej e, srdečnosti. A musíme si, e, si uvedomiť, že treba tvrdšie presadzovať princíp subsidiarity, pretože v tejto oblasti je veľká miera právnej neistoty. Spravodajca sa e, venoval úrovňam štátnej pomoci na e, miestnej, regionálnej úrovni, ktoré nemajú e, e, škodlivý účinok na európsky trh. Takisto sa zaoberali pravidlami de minimis a takisto sa usilovali definície koncipovať dostatočne široko, aby sa aby mohli zastrešiť sociálne orientované organizácie, mimovládne organizácie

len tak môžeme prispieť k väčšiemu rozšíreniu potrebných služieb všeobecného hospodárskeho záujmu po celom území európskej únie. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za opätovné udelenie slova. E, vážený e, komisár, chcem sa poďakovať Petrovi Simonovi za to, ako dokázal stmeliť sily viacerých politických skupín a ako sa e, zaangažoval pri tej správe. Je vyzývaná komisia, aby do konca 2011 predložila oznámenie s opatreniami. Ale, je tu jedno veľké ale, O tom hovoril pán Simon. Aj parlament by mal postupovať e, v zmysle článku 14. Článok 14 to plne podporuje. Je dôležité, aby všetci zaangažovaní e, presadzovali transparentnosť. No a je je dôležité, aby všetky politické sily presadzovali, eh, presadzovali tieto nové myšlienky. Musíme si uvedomiť, že Európa, Európa funguje na úrovni miestnej, regionálnej a preto je zaražajúce, že tí, eh, ktorí sú na regionálnej a miestnej úrovni, že práve títo eh, vlastne trpia pod tlakom požiadaviek komisie v rámci tých prísnych požiadaviek. Tým sa vlastne zasahuje do e, výsostného územia a kompetencií členských štátov. Musíme e, byť jednotní v rozmanitosti, v úžasnej rozmanitosti EÚ a e, skutočne treba opelovať na komisiu, aby viac zohľadňovala všetky atributy článku 14. Ďakujem. Ďakujem aj vám a teraz dám slovo pani poslankyni Rojtovej. Ďakujem pekne. A pokiaľ ideme o definície a šírku služieb poskytovaných vo všeobecnej záujmu a máme viacero výnimiek z pravidiel vnútorného trhu, musíme podporiť komisiu v snahe znamovať legislatívne pravidlá v členských štátoch. Mali by sme trvať na zjednodušení pravidiel pre čerpanie štátnej e, pomoci a podporiť komisii v rámci možností uplatniť prostredníctvom subsidiarity e, vyššiu transparentnosť a zlepšiť štruktúru e, dotácií. Vieme, že veľmi často takéto komunálne zákazky bývajú zdrojom obrovskej e, korupcie. Komisia by taktiež mala upraviť svoje postupy a podrobnejšie pešetriť sťažnosti a pripomienky k údajnej korupcii. Komisia často vyšetruje formálne a opiera sa o stanoviska, stanoviska štátnych štátnych úradníkov, ktorí e, zakry, e, zakrývajú prešlapy svojimi posudkami. A o tom som sa presvedčila pri odpovediach na moje interpelácie. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo pani Basesku. Ďakujem. služby všeobecného hospodárskeho záujmu prispievajú k prosperite a hospodárskému rastu členských štátov. Takéto služby sú nevyhnutné pri boji proti sociálnej nerovnosti. Odmenovanie za tieto služby nesmie byť na úkor hospodárskej súťaže, na úkor e, e, a škodu iných e, firiem. Princíp subsidiarity musí byť prísne dodržiavaný. Článok 26 Lisabonskej zmluvy zmluvy hovorí, že členské štáty majú kompetencie v oblasti zabezpečovania e, e, e, služieb verejného záujmu. Preto treba žiadať o plnenie pravidiel v oblasti štátnej pomoci my to chceme zjednodušiť na miestnej úrovni. My podporujeme snahu modernizovať e, služby všeobecného hospodárskeho záujmu, aby viac zohľadňovali e, požiadavky občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť. Myslím si, že som neopomenul nikoho a dáme slovo komisárovi Dalimu. Ďakujem pekne. V mene e, podpredsedu komisie pána Almonea Chcem sa poďakovať Petrovi Simonovi za jeho správu ohľadom reformy pravidel v oblasti štátnej pomoci za služby všeobecného hospodárskeho zájmu. Chcem sa poďakovať eh, trom eh, parlamentným výborom prednostne zaangažovaným v tejto oblasti a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu. Takéto služby sú dôležitou súčasťou európskeho sociálneho modelu. Prispievajú k stabilite, preto takéto služby všeobecného hospodárskeho záujmu predstavujú jednu z priorít v oblasti štátnej pomoci aj počas jej reformy. Môžem vám, vás uistiť o tom, že intenzívne sa diskutuje na túto tému E, medzi zainteresovanými stranami vrátane EP. Vítame príspevok EP do tejto diskusie. Potvrdzuje to význam, ktorú prikladá EP e, k, tomuto, e, k tejto oblasti službám všeobecného hostovského zájmu. Naša reforma týchto pravidel sa opiera o tri body. Klari- objasnenie, zjednodušenie a diverzifikovanejší postup. My sme samozrejme rozpracovali eh, v marcovom oznámení tieto tri ciele eh, do detajlov. Odvtedy sme pokr- pokročili v koncipovaní opatrení, ktoré by zabezpečili prevedenie týchto cieľov do praxi. Verejná rozprava bola veľmi plodná a e, to smerovanie reforiem je podporované všetkými, aj keď sa trošku líšia v postojoch jednotlivým detailom. V najbližších týždňoch chceme zlepšiť e, opatrenia spejúce e, k presadeniu týchto cieľov. E, preto tá správa EP je výborne načasovaná. Zohľadnil sa, umožňuje nám to zohľadniť, zohľadniť postrehy a podnety a zapracovať do našich dokumentov. Určite to bude výrazný prínos pre reformu Chcel by som sa venovať e, trom oblastiam správy pána Simona. Hlavným na, na, alebo najdôležitejším nástrojom pre zjednodušenie je, e, e, sú pravidla de minimis, to znamená tá hodnota ohľadom veľkosti obce nie je jediným kritérium pre pridelovanie peňazí. A vlastne chceme aj rozšíriť to obdobie vyhodnocovania a posudzovanie primeranosti podpory pomoci z jedného roka na tri roky. My sme otvorení všetkým podnetom, konštruktívnym názorom od všetkých zainteresovaných strán Samozrejme, to znamená aj EP. Po druhé, táto správa poukázala na to, aby e, tá reforma sa vzťahovala na e, sociálne služby. Sociálne služby zohrávajú kľúčovú úlohu v našej spoločnosti a preto tomu veno, treba venovať náležitú pozornosť. Treba uvažovať o výnimkách, o e, zjednodušení a e, zmiernení e, požiadaviek. Ja som úplne otvorený zvážiť, zvážiť takéto prehodnotenie sociálnych služieb tam, keď je to opodstatnené. Po tretie, je požiadavka, aby komisia lepšie zadefinovala kritéria efektívnosti e, štátnej služby. E, súčasná verzia pravidel nežiada od podnikov, aby boli efektívne. Ani komisia nemá kontrolovať túto efektívnosť. Navrhovaný text hovorí len o tom, že podniky majú byť, poskytovateľia majú byť motivovaní, stimulovaní k tomu, aby fungovali efektívne. Ale takéto stimuly e, sa vzťahujú vzťahujú len na veľké subjekty poskytujúce služby všeobecného hospodárskeho záujmu. A vieme, že to nie sú jediní poskytovateľia. My skutočne chceme zlepšiť tieto pravidlá a je to z toho dôvodu, e, že máme e, rozpočtové obmedzenia, máme veľký tlak a napriek tomu treba e, poskytovať prístupné, cenovo dostupné a efektívne služby všeobecného zájmu. Ďakujem za váš veľký príspevok k tomuto reformnému snaženiu. Ďakujem, pán komisár Dali, za vaše vystúpenie pekne, týmto uzatváram rozpravu. E, hlasovať sa bude o správe pána Simona zajtra o 12.00, teda opakujem, končím týmto rozpravu.